aj otázky sociálnej eh, zodpovednosti podnikov. Dôležité sú pracovné eh, práva, eh, rovnako ako teda len čisto obchodné záujmy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Berder na jednu minútu má slovo. Pán kolega Inin.